Nasleduje podpísanie právnych dokumentov podľa bežného legislatívneho postupu. 10 aktov, ktoré sa rokujú podľa, podľa bežného legislatívneho postupu. V stredu som podpísal ja osobne a predseda rady. V zápisnici budú publikované názvy týchto právnych noriem pani Pascal Grun